micro is on. Okay. Colleagues. Vážení kolegovia, dobré popoludne. Prosím, posadzajte sa, začíname o minútu. Please feel comfortable, take seat. Prosím, eh, posadzajte sa na svoje miesta.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 Zasadnutie sa začína. Vyhlasujem toto e, zasadnutie za e, otvorené. Ide o zasadnutie, ktoré bolo prerušené 16. júla 2009. Vážení dámy, vážené dámy, páni, vážení poslanci, pred e, dvoma týždňami som bol vo Vesteplate, kde sme pripomínali výročie začatia druhej svetovej vojny. Bolo to obdobie, kedy bolo zabitých e, veľa ľudí, milióny ľudí na celom kontinente a svete a musíme si uvedomovať, že e, toto nebezpečenstvo nie je zažehnané v Európe posledných dvoch týždňoch došlo k ďalším násilnostiam. Dvaja členovia Guardia Civil boli v Španielsku zabití pri výkone služby. A dámy a páni, musím s veľkým